Ogłaszam wznowienie. Ohlásujem pokračovanie zasadnutia, ktoré sa prerušilo 24. marca roku 2011, protokoly, teda zápisnice 23. a 24. marca 2011 sú k dispozícii. Má niekto nejaké poznámky týkajúce sa zápisníc? Nevidím. To znamená, že máme za to, že tieto zápisnice sú schválené. Dovolte mi, vážené dámy a páni, aby som vám povedal niekoľko informácií na začiatku. 26. apríla je, je výročie nukleárnej katastrofy v Černobyle. Po 25 rokoch si pripomíname ešte tých, ktorí bojovali s nukleárnym živlom a stratili svoj život alebo zdravie a takisto niekoľko 100 tisíc ľudí, ktorí museli opustiť svoje bydliska a e, vtedajšie vlády v bývalých, e, v tom bývalom výslednom e, bloku skrývali pred svetom a pred vlastnými obyvateľmi informácie o, o tejto katastrofe. Toto skutočne stiažilo akékoľvek opatrenia, eh, ktoré by mohli predchádzať alebo naprávať túto katastrofu. Neskôr sa stal Čarnobyl takisto symbolom skutočnej reálnej spolupráce kraj, vlá, krajín a vlád, eh, ktoré boli dotknuté takouto nukleárnou katastrofou. Keď si pripomíname Čarnobylskú katastrofu, tak, katastrofu, tak musíme takisto si pripomínať japonský národ, ktorý trpí a eh, tak E, dopadmi e, s tsunami, ako aj e, atomovej katastrofy v atomovej elektrárne Fushima. Takisto si bolestne pripomíname, pretože je za pár dní sa úplne rok od leteckej katastrofy, kedy polský prezident s manželkou a 18 polských parlamentárov sa zabilo, pričom jeden z nich bol dokonca pripravovaný na to, aby začal ako jeden zo tých poslancov svoju prácu v Európskom parlamente. Väčšina eh, zahynutých eh, mal, zastávala veľké funkcie a dôležité funkcie eh, vo vláde vo vláde Polska. Väčšina tu z vás pozná obete tejto katastrofy a príčiny, príčiny, ktoré ešte neboli úplne objasnené. Ešte stále čakáme informácie. A týchto dňoch e, sa, e, sa pripájame e, k tým, ktorí museli strátiť svojich blízkych. Ďalšia informácia. Európsky parlament vyraž, vyjadruje svoje znepokojenie, znepokojenie nad záležitosťou pána Troja Davisa. Pred 20 rokmi boli bolo, ne, bol vynesený rozdok smrti a e, nebolo dovolené otvoriť e, opätovne toto konanie. My apelujeme e, my apelujeme na vládu Spojených štátov, aby zmenila trest smrti na trest doživotného väzenia, pretože trest smrti nikdy nemôže byť napravený ďalšie informácie. Takisto sme veľmi hlboko znepokojení udalosťami v, na pobreží Slonoviny. Vieme, že sú tam občianské nepokoje, je tam a, a um, doterajší predseda musí uznať výsledok, výsledok volieb a odovzdať vládu medzinárodné spoločenské musí robiť všetko preto, aby zadržala masakru obyvateľstva. Civilní um, narušiteľia mieru musia byť um, bráni na zodpovednosť. Ja dúfame, že Európsky parlament urobí všetko preto, aby sa to tak udialo. Posledná informácia uh, s, s tým, že keď som uh, informovala vás všetkých, všetkých o, o um, domnielej, domnielých prípadoch korupcie v Európskom parlamente. Musím pripomenúť, že vo štvrtok po eh, uskutočnení stretnutia eh, lídrov politických skupín ste všetci dostali odo mňa list s informáciami eh, v tejto veci a my takisto chceme urobiť rozhodné kroky na to, aby sme sformulovali kódex postupu pre uh, lobbystov, pre zaujímavé skupiny a tak takisto Európskeho parlamentu a ich prístup k e, delegátom Európskeho parlamentu. Dnes o 18.30 sa na stretnutí vedenia Európskeho parlamentu budeme e, hovoriť o tom, akým spôsobom budeme v tejto veci postupovať, aké rozhodnutie príjmeme. Teraz by e, a pán Nikolson poprosil o to, aby sa mohol vyjadriť číslo 63, číslo miesta. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Využijem túto chvíľu, aby som sa zamyslel nad vecami eh, v Severnom Írsku. V sobotu mladý policajný dôstojník len pred pár týždňami sa kvalifikoval na túto prácu Za 22 rokov mojej práce e, na tejto pôde som veľakrát odsúdil teroristov, ktorí spáchali podobné činy. Nikdy som teda si nemyslela, že to bude musieť urobiť znovu. Môžem vám povedať, pán predseda, že naše myšlienky sú s rodinou tohto mladého muža, ktorý mal pred sebou e, kariéru a celý život. A môžem povedať ešte, Bol to úmyselný e, počin na destabilizáciu môjho regiónu a chcem povedať, že veľká väčšina ľudí v Severnom Írsku podľa mňa nechce sa vrátiť nikdy v budúcnosti e, k tomu, čo zažili v minulosti. Ľudia trpeli už príliš veľa v omach a aby sa to malo opakovať, to by e, vynieslo na povrch mnohé veľmi zlé spomienky. Takže Chcem vyjadriť sústrasť e, tejto rodin, rodine, ktorá e, teda je súčasťou týchto smutných udalostí v mojom regióne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pánu za... Ďakujem vám za toto, ale chcel som povedať všetkým, že ja som e, vydal špeciálne oznámenie včera ráno Eh, ktorom zastupujem Európsky parlament, kde som podčiarkol práve to, že to bol taký mladý človek a takisto dúfam, že Severné Írsko bude žiť v pokoji, tak ako sa tomu, eh, ako sa nám to darilo doteraz a, a výber eh, z vystúpenia môjho včerajšieho si môžete nájsť na parlamentnej internetovej, internetovej stránke. Pani de Brun. Viem, že to... Aha, áno, je to ro- do, k rokovaciemu poriadku. Tento človek bol zabitý v, na, eh, počas bombového útoku v Omach eh, v mojom, mojej volebnej obci a on vlastne eh, nastúpil Um, do policajnej služby a výsledkom teda bola táto um, nešťastná udalosť. Ale týka sa to aj mierového procesu. Ľudia, ktorí toto spáchali, sa snažia zastaviť mierový proces a my to nedovolíme. Chcem poďakovať pánovi uh, predsedovi za to, že vyjadril svoju sústrasť e, rodine a príbuzným, ako aj sústrasť parlamentu e, rodine tohto človeka. A chcem vyjadriť tiež moju osobnú sústrasť a chcem vyjadriť kritický postoj k tomuto útoku. Ďakujem, pán kolega Gallagher. Neskôr chcem poďakovať za to, že ste vydali toto stanovisko, že ste včera odsúdili tento čin a e, chcem podporiť eh, pána Nikolsona a pani De Bruyne. Samozrejme, tí, ktorí sú zodpovední za tieto zločiny, za tento zločin, eh, my podporíme teda to, aby boli odsúdení, privedení pred spravodlivosť. Mierový proces má podporu EÚ, bol veľmi úspešný a a všetci ľudia v Severnom Írsku odsudzujú tento, túto vraždu a pán eh, no, Ronan Kerr. Chcem vyjadriť blahoželanie jeho matke za to odvážne stanovisko, ktoré vyslovila ohľadom pokračovania eh, mierového procesu. Ďakujem. Bardzo, kolego. Ďakujem vám, pán kolega. Pán Strasser sa zriekol mandátu európskeho poslanca s e, účinnosťou e, kde 24. marcu 2011 a v súlade s